Takže otvárame znovu e, zasadnutie. Zápisnice zo včerajšieho zasadnutia ste všetci dostali e, k dispozícii. Nemá nikto žiadne pripomienky. Ak nebude mať nikto žiadne pripomienky, tak bude